Dámy a páni, vážení kolegovia, myslím si, že je už 6 po pol, takže by sme mali začať. Vítam vás všetkých na tomto spoločnom stretnutí e, výboru a podvýboru pre ľudské práva. Prichádzame k prvému bodu, prijatie programu, schválenie programu. Máte nejaké pripomienky? Nie, nie je to tak. Tým pádom je program schválený. Prichádzame teraz k druhému bodu. Nemáme nejaké nové oznámenie od predsedu, to znamená, že môžeme rovno prejsť k bodu číslo 3 a to je elektronické hlasovanie o výročnej správe ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2016 a e, e, politika Európskej únie v tejto záležitosti s prívodcom je Christaud Rovol. E, chceli by si povedať niečo? Áno, politik chce vždy niečo povedať, pán predseda, ale vzhľadom na skutočnosť, že všetko sa už povedalo tejto správe, navrhujem, aby sme prešli rovno k hlasovaniu. A ďakujem veľmi pekne, godlivé. Je mi naozaj e, veľmi ľúto, že si nehovorila dlhšie, e, pretože stále čakám na svoju hlasovaciu kartu. E, môj asistent je ešte na ceste, ale medzi tým môžem povedať, že minimálne dva ďalší kolegovia nemajú, pán Galapa Štetina, nemajú pri sebe hlasovacie karty. Takže teraz e, prejdeme k hlasovaniu. Kompromis 1. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 4 za. A Prepačte. Pozmejúci návrh 104. Vymazanie, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 111, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 143. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 155 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že budeme musieť overiť hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 155. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 27, 15, 27 za 15 proti, to je jasne prijaté. Je technik k dispozícii? Ten pán má nejaký problém s hlasovacím prístrojom. 156. Pozmeňovací 156 je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Prepačte, prijaté. Prijaté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 229 eh, Lochbiller za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 230 za, proti, zdržal sa. Overíme si to. 230, pán Korao. Otváram hlasovanie. Chýba jeden kolega. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnutý. 25 bolo proti, 18 bolo za. 231, pán Kormi Mike, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 232, rozdelené hlasovanie, prvá časť. Kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, to je za, proti, zdržal sa zamietnutý, že? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 234 opäť rozdelené na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to. 234, druhá časť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Takže toto je schválené. 22 za, 19 proti. Pozmeňujúci návrh 235, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Overíme si to. 235 overujeme. Zdvihnite ruky. Ťažko vidím, keď poriadne zdvihnete ruky. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. 29 za, 15 proti. Tak, teraz môžeme hlasovať. Kompromis 19, to je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 246, pán Pajek, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 259, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 21, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 282, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 245 pani Šake, pán Austrevičius, to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 285 rozdelená na dve časti. Prvá časť to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 23, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 296 pani Saifi, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 298 za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Pozmeňovací návrh 298. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, 22 za, 21 proti. A dvaja sa zdržali. A takže je to zamietnuté. Je to 22 ku 21 plus 2, ktorí sa zdržali, takže to je 22 ku 23, takže to je zamietnuté. Teraz robíme 297. si na 297 deos, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 305, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ďalší odpadám. 308, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 307, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 309 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 311 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 26 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozme si 316. Krista, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 317 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 318 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 300, pozmeňujúci návrh 319 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 121 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Návrh 321 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 322 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmejúci návrh 330 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmejúci návrh 333 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 332 za, proti, zdržal sa prijatý prijatým. 331 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 334 za, proti, zdržal sa za, a prijatý. 337 v dvoch častiach. Prepačte, prepačte, ešte sme u odseku 40, pozmeňujúci na 335, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 337 v dvoch častiach, Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa. E, prijatá prvá časť, e, druhá časť odpadá, pretože tú prvú časť sme e, prijali. Then we come to 338 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 29 za, proti, kto sa zdržiava Schválené. 345 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 347 za. Proti. Kto sa zdržiava? To si overíme elektronicky. Prosím, hlaste. Hlasovanie uzatváram. Jasne schválené. 348 za, proti, to sa zdržiava schválené, 349 za, proti, to sa zdržiava schválené, 350 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 351 za, proti, to sa zdržiava schválené, 353 za, proti, to sa zdržiava schválené, Kompromis 30 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 37 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 80 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 32 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 46 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 47 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 33 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 56 za,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 Uzatváram hlasovanie. Jasne schválené. To bola 71, teraz 73 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 72 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 36 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 87 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to tiež elektronicky. Hlasujte o 87, prosím. Teraz mám všetkých hlasujúcich zamietnuté. Návrh 1 sa nehlasuje, takže návrh 2 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 3 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 7 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 7, 8, pardon, za, proti, kto sa zdržiava, schválené.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 Tra, traja hlasujúci mi ešte chýbajú. Uzatváram hlasovanie. Jasne zamietnuté 37 proti 8 za. Pán Štetina tam bol tiež zahrnutý. Návrh 12 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté, 13 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 14 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 16 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 17 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 18 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 19 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 15 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 20 odpadá, 21 tiež, 22 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 24 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 25 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 26 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 27 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 28 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 29 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 30 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 31 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 32 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 33 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Teraz budeme hlasovať o FAM 1 až 22 amblok. To je za, proti, to sa zdržiava. Schválené. No a to je všetko. To bolo iba zahrievacie kolo. Dobre, teraz elektronicky o celom návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené 41 hlasov za iba 1 proti, traja sa zdržali hlasovania. Dobre. Bod 4. Ale spravodajkyňa sa hlási. Iba stručne. Vážení kolegovia, kolegyne, ďakujem srdečne za podporu aj za to, že sme to zvládli spoločne, spoločne vypracovať túto správu, ktorá sa zameriava jednoznačne vyjadruje to, čo vyjadrovať chce a ja dúfam, že to tak aj ostane, aby to bolo vždy čo najstručnejšie najrelevantnejšie. Naozaj ďakujem celému politickému spektru zľava až e, doprava. Výbor e, skutočne pomohol. E, blahoželám všetkým. Bod 4, bod rôzne. Pán Boštináru, pán predseda, myslím, že by sme ako AFET naozaj mali si uvedomiť e, historický moment. PESCO sa oficiálne e, narodil, 23 členských krajín naozaj e, vyjadrili oficiálne ochotu spolupracovať v rámci PESCO. Naozaj je to historická chvíľa. Ďakujeme za to, že ste na to poukázali. Áno, je to skutočne historická chvíľa pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. Bod 5, e, nadchádzajúce zasiadnutie 20. novembra o 3. po obede 21.9. ráno. Týmto túto schôdzu uzatváram.